Okay, colleagues, we're a little bit late because we were... Tr- trošku meškáme, kolegovia, A musím povedať, že som veľmi rada, že náš priateľ je tu s nami dnes, ale trošku musí pracovať, lebo beha z jedného konca budovy a na druhý. Takže tu máme e, Združenie e, krajín um, a oblasti. Mm, máme tu rámcové e, rozhodnutie s týmito krajinami a oblastiami, medzi ktoré patrí aj Grónsko. A som teda e, veľmi rada, že tu máme pána Pongu, ktorý je e, odborníkom na túto oblasť. Je to náš spravodajca a v rámci konzultačného procesu Eh, podľa článku 2.3 eh, zmluvy o fungovaní Európskej únie eh, rada musí prísť so stanoviskom skôr, než to môžeme odsúhlasiť v septembri. Komisia sa mala k tomu vyjadri, počuli sme teda stanovisko, je tam veľa problémov a keďže tieto krajiny sú oprávnené získať a byť e, súčasťou tematických programov, e, tak e, preto to dnes prerokávame. Sme veľmi radi, že Moris Ponga je tu opäť v plnom zdraví a dávam mu teraz slovo. Prezident. Ďakujem, vážení kolegovia. Dnes vám odprezentujem návrh správy k novému rozhodnutiu k pridruženým krajinám. Ako dobre viete, je to vec, ktorá je mi veľmi blízka a mňa veľmi teší a som spokojný, že budúci rámec finančný, viacročný finančný rámec tým ráta špecificky e, vyčlenené oblasti pre tieto krajiny. Európsky parlament e, viacero rokov toto žiadal. Určite je to teda dobrá e, vec. Nejde o krajiny rozvojové, ale sú to členovia európskej rodiny, ktorí musia čeliť osobitným problémom a je tu množstvo víziev eh, týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja. Návrh komisie zohradňuje aj Brexit a vychádza eh, situácia, teda eh, 13 týchto krajín v Karibskej oblasti, v Arktickej oblasti, Pacifickej oblasti a, a v Oceánii. Návrh má veľmi dobrú kvalitu a, a, a chcem poblahoželať komisii, ale zdá sa mi, že určité veci by sa dali zlepšiť a práve preto som predložil a navrhol 87 pozmeňujúcich návrh po tom, čo prebiehla e, výmena názorov so zámorskými krajinami a s členskými krajinami. Štyri principiálne body by som rád odprezentoval. Najprv by som rád e, posilnil partnerský rozmer medzi e, Európskou úniou a zámorskými krajinami. Rozhodujúce je, aby tieto krajiny sa viac e, zúčastňovali európskych stratégií v regiónoch, kde sa nachádzajú. Rovnako potom Európsky parlament ako predstaviteľ európskych občanov a teda e, predstaviteľ e, i občanov v týchto vzdialených zámorských oblastiach by sa mal konzultovať. A ten môj druhý bod Teší ma, že tento nástroj dostal rozpočtové prostriedky, ale je mi ľúto, že ten pre, návrh komisie nie je dostatočne transparentný, pokiaľ ide o prerozdenie prostriedkov medzi jednotlivými krajinami. A len e, pre e, Grónsko je čiastka e, naznačená, ale pre ďalších 12 krajín alebo oblastí sú tie obálky len všeobecné. Nie, nie je tu de, de, detálny roz, rozpis. Ja by som si želal upresnenie pre každé územie, každú oblasť. Rozdelenie podľa teritórií, percentuálne e, podiely založené na objektívnych viacerých kritériách. Rád by som vás upozornil na to, že parlament minulý týždeň na plene prijal svoje e, stanovisko, nové e, revidované stanovisko k novému VFR a 679 e, miliónov eur a nie 500 miliónov eur má byť vyčlenených pre tieto zámorské oblasti. Tieto krajiny by sa mali možnosť spolahnúť na pomoc Európskej únie čiastky sú nie veľmi eh, vysoké, nedá sa prekročiť táto eh, čiastka 600 eh, miliónov. A tretí bod, treba zlepšiť programy. Mali by sa tu vyjasniť všetky použiteľné pravidlá a neopierať sa o pravidlá predošle. To vedie totiž k zmetku a neodpovedá na požiadavky týchto krajín zjednodušené pravidla, ktoré by sa e, e, dali použiť. Ide o e, mnohé ostrovy, kde je málo obyvateľstva. Niektoré ostrovy majú menej než 200 obyvateľov, niekde je to 15 tisíc. Pravidlá by sa mali jedno, zjednodušiť. Otázka prístupnosti, prístupu k európskym programom je dôležitá. Ja som navrhol upresnenie Eh, aby komisia tie programy zefektívnila, aby boli naozaj eh, vylepšené. Keď sa zamýšľame nad programom eh, Erasmus k mobilite, hoc aj sa neprispôsobia k cenám lístkov naozaj cestovné náklady, tak si myslím, že účasť nebude optimálna. Takisto som navrhol, aby zabezpečila e, komisia transparentnosť a prístup k informáciám. E, na to by mala byť určená špeciálne aktualizovaná stránka, kde by boli vlastne vypísané súťaže. E, dúfam, že komisia a rada zohľadnia návrhy parlamentu v budúcich rokovaniach. Ďakujem pekne. Euh, euh, Ďakujeme za tieto veľmi jasné návrhy Maria Hojbok požiadala, či môže ísť prvá, pretože musí ísť na iný výbor, takže ak kolegovia súhlasia, dáme slovo Marii. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Ehm, srdečne ďakujem, Moris, za tento návrh. Z nášho pohľadu je to veľmi dobrý návrh, predovšetkým pretože agenda do roku 2030 je teraz lepšia s pozmeňujúcimi návrhmi a peniaze na opatrenia na boj proti klimatickým zmenám e, sa majú navýšiť a e, tieto zámorské územia veľmi trpia týmto problémom a preto je to mimoriadne dôležité. Takisto vítame formuláciu, e, ktorá sa týka gender mainstreamingu a rovnosti rodov. Toto je veľmi dôležité a sme naozaj radi, že sa to tu nachádza. A presne ehm, pridelením ehm, finančných prostriedkov sa má dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť. Je to veľmi dôležité. To jediné, čo nám tu chýba, je otázka, či zamorské územia ehm, priradíme k európskym štrukturálnym formám. Možno by Morais mohol tam niečo povedať, prečo to neuvedené uvedené správe, máte nejaké právne pochybnosti, ale predsa by tu len určite sa našla nejaká možnosť, ako to e, sem zapracovať. No a potom e, si myslím, že pomoc Európskej únie by nemala e, byť skresľujúca, teda by nemala deformovať hospodárskú súťaž a preto by sme sa mali zamyslieť na pozmeňujúci návrhom 45 a ďakujem pekne, ja teraz už naozaj musím odísť. Ďakujem, Maria. Chce sa ešte niekto ujať, e, niekto ujať slova? Nech sa páči. Je to dôležitá otázka a chcel by som vám povedať, že na jednej strane e, tu máme e, riadenie ekosystémov a um, tieto zámorské územia uh, sú uh, popredí, ale často uh, potrebujú aj podporu Európskej únie, um, pretože treba bojovať proti chudobe. Obchod tu vytvára synergie so zameraním na opatrenie na budovanie kapacít a revíziu pravidiel pôvodu, keďže sa nachádzajú pod strechou európskej rodiny. Niektoré sa teraz viac diverzifikujú a e, získavajú e, súkromné investície do veterných mlynov a energetických e, zariadení, ktoré urychľujú inovácia. Ako iste viete, mnohé tieto zámorské krajiny a územia museli nájsť potrebné investície, aby mohli nastúpiť na cestu ekonomického rastu, ale pritom e, mohli dodržiavať e, podmienky pre ochranu životného prostredia. My sme analyzovali návrh a vítame tento návrh pre nový finančný nástroj pre e, zámorské krajiny a územia. Ako tieňový spravodajca by som chcel ešte raz zdôrazniť, aká bude v budúcnosti dôležitá spolupráca so zámorskými krajinami a územiami a myslím si, že návrh pána Pongo je veľmi dobre vyvážený, berie do úvahy aj Brexit. Súhlasíme s hlavnými cieľmi e, pridruženia zámorských krajín a území a súhlasíme s tým, že sa e, toto pridruženie má zameriavať hlavne na tri e, piliere konkurencie, schopnosť, znižovanie e, zraniteľnosti a podporu spolupráce aj s susednými regiónmi. Súhlasím s tým, že zapojenie zamorských krajín na území do partnerstva musí byť založené na silnom základe e, s veľkými e, príspevkami, s obálkami na dosiahnutie environmentálnych cieľov. No a neposlednom rade by som chcel povedať, že naďalej musíme zameriavať svoju prácu na nachádzanie lepších spôsobov e, zvyšovania dynamiky rastu, ale pritom by sme mali mať na zreteli udržateľné mileniové ciele. Napokon vám ešte raz na záver veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcov. Ja dúfam, že e, sa mm, budeme naďalej e, pokračovať teda v našej vzájomnej spolupráci na tejto téme. On, on. Chce sa ešte niekto iný ujať slova k tomuto bodu? Ak nie, e, je tu Európska komisia? Áno, je tu. Prepačte, nemám vaše meno. Mohli by ste sa predstaviť? ste, pani Milio? Áno, z DigiDevko. Vážená pani predsednička, vážený pán spravodajca, dámy a páni poslanci, Európska komisia veľmi pekne ďakuje pánovi Morisovi Pongovi, pánovi spravodajcovi za tento návrh správy. Tam sa teda veľmi priaznivo víta návrh komisie a zdôrazňujú sa tam významné prvky, ktorým cieľom je posilniť aktuálne úvahy, pokiaľ ide o budúcnosť eh, zámorských krajín a území. Ja teda podporujem základné eh, prvky, ktoré na ktoré poukazuje táto správa. Práve hovoríte o posilnení dialogu medzi Európskou úniou a týmito zámorskými krajinami. My podporujeme e, silný e, dialog medzi týmito územiami a EÚ a ehm, naďalej teda eh, tento eh, dokument má byť eh, rámcom pre našu vzájomnú spoluprácu a dialog. A chcem povedať, že pozitívne vítame aj myšlienku posilnenia dialogu medzi EÚ a zamorskými krajinami vo vzťahu k ehm, regionálnej integrácii a k regionálnej mm, spolupráci to by mimochodom malo byť aj cieľom Burtoho fóra v roku 2019. Nemáme tiež principiálne námietky voči myšlienke, ktoré sa tu navrhuje, pokiaľ ide o predsedníctvo rady a um, parlamentu a teda aj pokiaľ ide ich, o ich účasť na výročnom fóre. Druhý bod sa týka uh, pri, prispôsobeniu uh, tohto nástroja špecifikám zámorských krajín. Berieme na vedomie, čo pán spravodajca uvádza, pokiaľ ide o návrh uh, tohto rozhodnutia vo vzťahu k medzinárodnej spolupráci aj vo vzťahu k niektorým ustanoveniam, ktoré sa týkajú implementácie a programovania. Ale chceli by sme v tomto kontexte predsa len um, vysvetliť, že komisia sa rozhodla zjednodušiť architektúru týchto externých finančných nástrojov a to v podstate súvisí aj s s referenčným globálnym um, programovaním, v ktorom je ustanovený a zriadený e, nástroj NDK. To zlepšuje prehľadnosť e, tohto nástroja pre zámorské krajiny v tomto kon- konkrétnom prípade, ale posilňuje to do budúcnosti aj právnu istotu. Podľa nás je dôležité zdôrazniť aj to, že e, táto, táto odvolávka na postup NDK by nemala byť v rozpore so zjednodušením programovaním pre tieto zámorské krajiny a územia, ako sa ustanovujú aktuálne a komisia by v tomto chcela pokračovať. E, tretí bod sa týka výšky rozpočtu a prerozdelenie medzi jednotlivé zámorské krajiny a území. Zaznamenali sme mm, oduševnenú kritiku pána spravodajcu v tomto kontexte a to treba vyriešiť v rámci rokovaní o budúcom mm, viacročnom finančnom rámci. Komisia sa dozmie, do, domnieva, že e, vzhľadom na to, že treba E, toto vyrokovať aj vzhľadom na e, zámorské krajiny a e, územia Veľkej Británie. 500 miliónov, rozpočet vo výške 500 miliónov je dostatočné. Grónsko má rozpočet, ktorý súvisí s tradičnými postupmi a teda prerozdelenie medzi ostatné zámorské krajiny sa bude realizovať ex post na základe stanovených kritérií. Chceme poznamenať e, že berieme na vedomie aj e, výzvy, ktoré spomína pán spravodajca v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Tie sú podľa nás relevantné, ale treba zdôrazniť, že táto téma sa naozaj intenzívne týka všetkých zámorských krajín a území. Ďalšia vec sa týka prístupu e, týchto území k programov programom e, komisia v rámci rozhodnutia ustanovuje automatické automatický prístup prístupu. To znamená, že ak sa nezmienuje e, v podstate opak, tak všetky územia tohto charakteru majú e, nárok na všetky finančné nástroje. Chceme tiež by sme poznamenať, že výbor teda komisia k tomuto je Eh, dynamicky a chceli by sme eh, do budúcnosti, aby tieto programy jednoznačne stanovovali eh, podmienky účasti zámorských krajín na území. Je to v podstate jednoznačné vyjadrenie podpory a pre tieto zámorské departmány a bude sa k tomuto konať aj zasadnutie spoločne s OKTA. V neposlednom rade, pokiaľ ide o ciele SDG v oblasti ochrany životného prostredia a rovnosti pohlaví, e, komisia berie na vedomie e, tieto ciele v oblasti zmeny klímy, SDG a rovnosť pohlaví. Pokiaľ ide o pomoc v týchto v týchto oblastiach e, orientačné informácie poukazujú na to, že Eh, tie zamorské krajiny a územia, ktoré eh, podporujú SDG eh, v zmysle aktuálneho rozhodnutia do, v rámci programového obdobia do roku 2020 predstavujú 23 v rámci e, rokovaní e, treba zohľadniť aj to, že EÚ sa zaviazala dodržiavať Parísku dohodu a niekedy sa niektoré, dosahovanie niektorých cieľov môže byť e, zložité, ak si niektoré územia zvolia konkrétne odvetvie, v ktorom sa budú viac aktívne presadzovať a nepôjde o klímu. Ďakujem veľmi pekne. Bon, qui vont... Pán Pongan, niektoré kolegyne položili niektor, niekoľko otázok, neviem, chcete ešte niečo dodať? Samozrejme, že tieto e, krajiny a územie nemôžu sa pridať k štrukturálnym programom, ktoré sú vyhradené len pre európske krajiny na základe ich štatútu. Sú pridružené, ale nie sú členmi EÚ. Majú osobitný uh, E, štatút, ktorý e, nám neumožňuje e, zapojiť sa do týchto štruktúrovných programov. Ehm, pre niektoré časti, ktoré prináležia k európskym krajinám, ako v karibskej oblasti napríklad Martinik, tie sú pridružené, tak, tie sú členmi EÚ, takže môžu mať prístup k týmto programom. Viem, že Maria odišla, ale ďalší kolegovia si vašu odpoveď zapíšu. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 22. november, to už je vo štvrtok, veľmi tesný program hľadom na to, je tu tlak vzhľadom na návrhy k VFR. Nie je tu presne napísané, kedy presne toho 22. novembra o 12. hodine. Takže nie o 5. o 12. Predsa len, predsa len o 17. máte trošku viac času 22. novembra trošku zhovievavejšie hlasovať. Potom sa bude v decembri, ak by sme tak neurobili, tak nebudeme mať vplyv na radu. Ďakujem vám za toto, kolegovia. Ďakujeme pánu e, Morisovi Pongovi. Teraz bod 28, implementácii nariadenia o systéme generalizovaných všeobecných preferencií. Viete, že ide o, o e, náš vklad do správy, ktorá je vlastne gestorsky vo výbore pre obchod, kde ide o e, vlastne revíziu strednodobu tohto generalizovaného systému preferencií. Sú tu e, rozvojové krajiny, ktoré platia potom nižšie alebo žiadne clá pri vstupe na európske trhy. Dopady politik sa neustále posudzujú zo strany parlamentu so zameraním na výkon E, tých príjemcov, ktorí majú ešte dodatočný prístup prostredníctvom programu GSP+, e, kde ide o medzinárodné e, humanitárne a pracovné práva v rámci dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, kde ide o lepšie environmentálnu ochranu a lepšie princípy všeobecnej verejnej správy. Náš bývalý kolega Bogdan Venta bol spravodajcom Nahrádza ho však, pokiaľ viem, e, Frank Engel, náš kolega. Ďakujem veľmi pekne, je pravdou, e, myslím, že náš kolega Bogdan Venta v týchto dňoch, dvoch dňoch sa stane starostom v svojom meste v Poľsku. Chcem mu poďakovať za jeho prácu e, na tejto zložke. Ehm, myslím si, že zostane spravodajcom, keďže predložil nám tento text. Ehm, ja len poviem dve, tri drobnosti. Poprvé zdá sa, že tento systém ehm, GSP Plus a systém všetko je zbranie sú dobre fungujú, overené nástroje, pozitívne sa osvedčili ekonomicky to pomáha ich rozvoju, že sa zvýši miera vývozu a tým pádom samozrejme e, odstraňovanie chudoby a to um, samozrejme im pozitívne pomáha. Napríklad v roku 2016 63 e, miliard dovozu v smerom, smerom voči, do Európy s týmto preferenčným systémom a tendencia je rastúca, ale prerozdelenie ukazuje, že nie všetky nástroje maj, nemajú rovnakú, rovnaký úspech, rovnakú hodnotu. 30,6 e, miliard eur, e, ktoré e, prišli cez GSP štandardný systém, ale 5 miliard v rámci systému GSP plus 3,5 v rámci iniciatívy všetko len je zbranie, to sú tie najchudobnejšie E, krajiny e, planéty. A pokiaľ o systém GSP+, treba vyzdvihnúť, že kondicionalita je tu pomerne silná a tým pádom e, zoznam príjemcovských krajín je len 8. Iba jediná sa nachádza z nich v Afrike. V budúcnosti by sme mohli možno uvažovať o tom, či by sme mohli rozšíriť na e, ďalšie krajiny, ktoré sa ekonomicky možno nachádzajú na podobnej e, úrovni, ale možno nesplňajú všetky e, podmienky v kondicionalite, ktorú sme definovali. Výrazný pokrok nastal Ukrajín v rámci GSP+, v oblasti pracovného práva, rešpektovanie ľudských práv či životného prostredia to je asi všetko, čo sa k tomu dá povedať, k tomuto stanovisku, ktoré je vo všeobecnosti e, veľmi pozitívne. Dúfam, že zostaneme e, stručný a nebude tu veľa, veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré by len oslavili posolstvo tejto, tejto práce. Niekedy ich je naozaj priveľa. Máme tu e, jednotlivých tieňových spravodajcov, pán Frunzulika, Máš slovo, Doru. Je mi cťou, ako vždy, byť tu s vami. A, a, jeden z najdôležitejších predsa výborov Európskeho parlamentu. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, eh, všeobecný systém preferencií je to systém, ktorý eh, vytvoril eh, preferenčné tarifné kvóty s cieľom podporiť rozvíjajúce sa krajiny v ich zapojení do rozvoja ľudských práv, ochrany životného prostredia, dobrej správy vecí verejných, aj pokiaľ ide o otázku drog a obchodovania s nimi. Máme tu um, hodnotenie polovici obdobia a komisia to uzavrela uh, s tým, že vytvorila pomerne komplexnú analýzu, pokiaľ ide o vplyv systému VSP v um, príjmajúcich krajinách aj v rámci EÚ. Ja vítam uh, Um, pozitívny vplyv nariadenia o VSP, najmä zvýšený vývoj, e, teda vývoz, e, ktorý predstavuje 5 ročne, aj marginálne zvýšenie vývozu v 23 štandardných krajinách e, VSP od roku 2014. Takéto zvýšenie preferenčných kvót bez e, cla v krajinách. EBA e, poukazuje, že e, teda tieto preferencie sú dôležité v rámci dovozu do EÚ. Musíme naďalej podporovať preskúmanie v polovici obdobia, aby sme umožnili tomuto mechanizmu zlepšiť sa do budúcnosti. Tento, eh, schém, tento systém eh, stimulov musí byť eh, uplatňovaný systematicky a preskúmanie poukazuje na to, že nie vždy to, ta, to tak bolo. Komisia musí preukázať, že je pripravená príjmať opatrenia, keď krajiny nedodržiavajú svoje záväzky alebo keď sa nepodarí dosiahnuť slúbený pokrok vítame um, um, investi- teda, uh, iniciatívu uh, komisie, pokiaľ ide o vyšetrenie situácie v uh, Kambodži a v Mianmarsku, pretože um, niektoré s niektorými krajinami sa uzatvárajú dohody o voľnom obchode, napríklad s Vietnamom. Tieto Dohody o eh, voľnom obchode sa eh, ťažko pozastavujú z dôvodu nedodržiavania týchto eh, pravidiel, čiže komisia musí byť pripravená niečo takéto realizovať v rámci systému VSP. V rámci systému VSP by sme mali plne využívať Eh, pákové efekty na to, aby sme podporovali eh, implementáciu, napríklad eh, dohovor ILO a podobne. nemôžeme očakávať, že VSP vyrieši všetky problémy s rozvojom a obchodom, ale musíme zabezpečiť to, že tento nástroj sa bude efektívne využívať na boj proti chudobe. Liberalizácia obchodu sama o sebe niečo takéto nezabezpečí je pozitívne, že sa zvýšil obchod partnerskými krajinami vďaka vďaka VSP, ale treba zabezpečiť aj to, že e, bude e, zabezpečené spravodlivé rozdelenie bohatstva, že sa podporí diversifikácia a že sa vyhneme negatívnym vplyvom e, hospodárskeho rastu ako zaberanie pôdy. VSP uľahčuje aj sociálny rozvoj a um, dodržiavanie ľudských práv. Ja sa veľmi teším na diskusiu o tejto správe. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Prosím, chce sa ešte niekto ďalej vyjadriť k tejto téme, k tomuto bodu? Ak nie, máme tu eh, zástupcov z generálneho riaditeľstva DG Trade, pán Hatum. Správne to prosím vysvetľujem. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Um, áno, um, Ehm, my sa ehm, venujeme v DigiTrade týmto obchodným preferenciám. Ďakujem veľmi pekne výboru DEFKO a Európskemu parlamentu a za ehm, toto veľmi veľkorysé stanovisko a aj teda ďakujem aj za prácu na preskúmanie, ale chcem len ešte odvolať na obdobie, keď sa schváľovalo toto nariadenie. Aj vtedy Európsky parlament zohrával aktívnu úlohu, k čomu vám blahoželám v prvom rade. Pokiaľ ide o zistenia, hodnotenia, preskúmania, tie naznačujú, že to funguje. Chudobnejšie krajiny to využívajú viac ako e, v minulosti a práve toto bolo zámerom nariadenia. Máme určité čísla, um, teda e, dochádza tam e, k zvýšeniu 63%, k zvýšeniu vývozu na na európsky trh e, a, a mm, zdá sa, že to nepoškodzuje náš priemysel, pretože e, sme e, lepšie zamerali zoznam príjemcov a celkový dovoz do EÚ sa zvýš, znížil zo 6 na 4,1 No a um, teda um, prerozdelilo sa to do menšieho počtu krajín, ktoré viac potrebili. Pokiaľ ide o GSP Plus v oblasti um, pracovných práv a ľudských práv, tu sa tiež určité veci uh, zistili, hoci je ťažké povedať v tomto kontexte um, aká je konkrétna situácia a uh, v podstate informácie v správe sú skôr um, takého charakteru, že sa uh, viažú špecificky na konkrétne krajiny. Uh, a majú menšiu výpovednú hodnotu. Jedným z podnaučení je to, že e, transparentnosť v monitoringu GSP a teda aj úloha občianskej spoločnosti by sa dala posilniť. A ešte niekoľko pripomienok, ak dovolíte. Chceme to teda v podstate zohľadniť aj e, z hľadiska komisie. Pracujeme e, už na zvýšení zapojenia zainteresovaných strán. Na to nepotrebujeme nejakú úpravu, taktiež e, sa snažíme pracovať na zvýšení využívania VSP v príjmateľských krajinách. No a pokiaľ ide o mechanizmus e, odstúpenia, e, tam, o tom sa tiež hovorí v preskúmaní a v nariadení, teda ak to nevyužijete, či je tento mechanizmus dôveryhodný. Takže aj túto pripomienku berieme veľmi vážne. No a okrem toho, snažíme sa lepšie zamerať monitoring eh, VSP+, aby sme sa lepšie zamerali na určité kľúčové aspekty, ktoré spôsobujú problémy konkrétnym krajinám. Ešte, ešte chvíľočku, ak môžem. Ide o výbor eh, pre rozvoj DV a myslím si, že eh, to napojenie VSP na iné systémy by sa dalo lepšie zhmotniť. No a E, mohlo by ísť napríklad o diversifikáciu obchodu v rámci VSP a VSP+, aby nové krajiny dostali nové investície, ktoré im umožnia um, exportovať v tých oblastiach, kde už majú silné stránky. Čiže e, v tejto oblasti máme málo dôkazov, ale mm, teda máme tam niekoľko dôkazov, ale možno nie tak e, toľko, koľko by ste očakávali. Čiže týmto by sa mohli kolegovia zaoberať. Taktiež sú tu určité uh, Ehm, úzke miesta súvisiace napríklad e, s pravidlami e, krajiny pôvodu a možno teda niektoré chudobnejšie krajiny potrebujú pomoc konkrétne s colnými otázkami a podobne. No a ešte posledný aspekt. E, naša obchodná politika sa opiera určité hodnoty a pre niektoré naše partnerské krajiny je to stále niečo nové. A, a, a Mm, ale e, často, keď e, cestujeme do týchto e, krajín, Ehm, vidíme, že vývoz a hodnoty často idú ruka v ruke a keď sme pripravení vybudovať obchod a hospodárstvo, ktoré sa opiera eh, hodnoty, o hodnoty, tak je to zaujímavé aj z hospodárskeho hľadiska. Tešíme sa teda na ďalšiu spoluprácu so zainteresovanými stranami vrátane Európskeho parlamentu, občianskej spoločnosti eh, a inými zainteresovanými stranami. No a my ako komisia sa budeme zaoberať E, konkrétne týmito odporúčaniami, ktoré by sa dali zrealizovať. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne za vaše návrhy e, k tomu, ako by výbor DV a naši kolegovia mohli teda využiť túto, túto pomoc a ako by mohli príslušným krajinám umožniť lepšie uplatňovať systém VSP. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím, ešte sa chce niekto k tomu vyjadriť. Nuž, nie, myslím, že mm, mnohé podstatné veci tu už odzneli. Je tu síce e, má určitý, určitý priestor na, na zlepšenie, no a v podstate toto je v konečnom dôsledku jedna z oblastí, kde e, možno dosiahneme cieľ e, najefektívnejším spôsobom, ak sa nám podarí dramaticky zvýšiť obchod s partnerskými krajinami v rámci našej rozvojovej politiky. Toto v podstate ehm, je to, na čo sa mnohí tešia, aspoň predpokladám. Čiže mali by sme robiť, čo je v našich silách, aby sme rozšírili využívanie aj rozsah týchto nástrojov, ktoré máme k dispozícii a aby tieto nástroje možno boli k dispozícii v širšom merandle. V podstate to je všetko. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Um, E, do 30. novembra do 12. môžete predkladať pozmeňovacie návrhy. E, ďalší bod je e, stanovenie programu pre Európsky zbor Solidarity. Naposledy sme o tom rokovali s predsedom výboru pre kultúrne záležitosti a máme tu teda eh, pani spravodajkyňu. Chcela by som vám pripomenúť, že eh, pokiaľ je o eh, Európsky zbor Solidarity, je to niečo, čo navrhla komisia a je to pokračovanie humanitárnej pomoci a toto ustanovenie v kapitole 4 nariadenie dáva výhradnú kompetenciu nášmu výboru. Potom pokiaľ ide o ďalšie ustanovenie 6, 7 a 8, ktoré sú vo výhradnej uh, kompetencií výboru pre kultúru, eh, tak eh, tie sa berú eh, vo výbore pre kultúru a tie by sme nemali brať vo výbore DV. To znamená, že pokiaľ ide o články 6, 7, 8, nepredkladajte pozmenujúce návrhy nám k týmto trom článkom. Ak máte nejaké pozmenujúce návrhy, tak ich predložte výboru Kult. A teraz by som uh, chcela požiadať Eleny, aby nám predstavila tento návrh. A ďakujem pekne, pani predsednička. Skôr ako odprezentujem svoje stanovisko, chcela by som povedať, že tú ťažkú prácu urobil môj kolega Michal Lidu a myslím si, že je len fér spomenúť ho. Mala som stanovisko od začiatku. A svoje názory som vyjadrila počas rozpravy, ktorú sme už viedli. A domnievam sa, že zlúčenie dobrovoľníckej iniciatívy e, s Európskym zborom Solidarity je e, dobré, pretože môže poskytnúť potrebné skúsenosti a znalosti, je to naozaj vítané. My, ak sa podporí primerane, tak e, môže poskytnúť e, odrazový mostík pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o humanitárny sektor a o dobrovoľníctvo. Okrem toho by malo byť možné pre neziskové humanitárne organizácie a e, pracovníkov pracujú v tejto oblasti získať aj vzdelávacie možnosti, ak chcú, chcú zúčastniť e, tohto nového programu. Nechceme, aby tam bola horná hranica 30 rokov. Určite si spomínate, že tu bola o tom diskusia e, v rámci dobrovoľníckej iniciatívy, aby sme mohli požiadať aj skúsenejších jednotlivcov, aby e, prispeli k tejto dobrovoľníckej práci, e, keďže sa môže vyžadovať špecifické zaškolenie pred zaslaním do potrebných oblastí. účasť odborníkov nad týmto vekom možno odôvodniť e, pre účely e, dobrovoľníckého humanitárneho zboru. E, takisto starší pracovníci by mali mať možnosť využiť vzdelávacie možnosti, ak sa chcú zúčastniť nového programu. Dôležité organizácie, ktoré už boli akreditované, by nemali znova prejsť podobným eh, procesom, len čo vstúpi do platnosti nové nariadenie. Eh, samozrejme, že je to veľmi dôležité, pretože je tu veľmi veľa mimovládnych organizácií, ktoré sú už zaregistrované v rámci ECHA Európskej únii. Okrem toho zjednodušené postupy pre eh, nové kvalitatívne označenie pre zúčastnené organizácie sú dôvodom pre obavy. Ako výbor pre rozvoj e, sa musíme postarať o to, aby ustanovenia e, týkajúce sa aktivít e, v rámci dobrovoľníckých zborov aby boli doplnkové s inými humanitárnymi aktivitami a aby boli súčasťou konzenzu, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Treba tu plne dodržiavať humanitárne princípy a musí to byť zakotvené v potrebách koordinovaných eh, v rámci humanitárnej pomoci. V tomto ohľade posmeňujúce návrhy sa zameriavajú na eh, budovanie eh, kapacít, miestnych kapacít, na rehabilitáciu a rozvoj a riešia riziko v časoch katastrof, ďalej e, zvyšovanie informovanosti a, väčšia pozornosť by sa mala venovať e, trvalo udržiteľnému rozvoju, e, princípu, že nesmieme nikoho nechať v úzadi, nesmieme nikoho zapodnúť. A pani prezidentka, mám tu ešte jeden bod. Pokiaľ ide o finančné ustanovenia, tohto nariadenia. Návrh komisie nenavrhuje e, nejaké konkrétne sumy e, pre každú oblasť, ale máme tu totálnu e, finančnú obálku, ktorá by bola vo výške 1 260 pardon, oprave sa rečnička, 1 miliarda 260 miliónov eur v súčasných cenách. Ďalej by sme mali rozmýšľať nad touto sumou, aby sme mali taký návrh, ktorý bude naozaj odrážať e, finančné potreby a potreby dvoch oblastí humanitárnej pomoci EÚ. E, privítam akékoľvek návrhy a nápady od kolegov a od tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Niektorí tieňoví spravodajcovia sú tu. Vidím tu uh, Pán Gerard, nie, Adam Schenfeld. Je to aj Adam Schenfeld, nech sa páči. Za EPP, Adam. A ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Eh, veľmi ma teší, že konečne môžem povedať niečo len dobré o tejto správe. To znamená, že pokiaľ ide o výkon pani spravodajkyne všetkých zúčastnených, vnímam to pozitívne. Je to naozaj na najvyššej úrovni a stanovisko si nebude vyžadovať podľa mňa nejaké väčšie úpravy, a aj keď sú v popredí všetky tie myšlienky, e, ktoré tam sú, a sú tam isté e, pochybnosti a reflexy, ktoré platia e, pre niektoré otázky. Poprvé, už sa hovorilo o probléme vekovej hranice. To nehrá zase až takú veľkú úlohu. Najdôležitejšie prvky sú ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Spolu s tým Treba však zobrať do úvahy aj vek. Za predpokladu, že chceme mať e, profesionálny zbor e, pozostávajúci z Európanov a Európaniek, teda mali by to byť obyvateľe Európy a tí by mali v Európe aj na celom svete poskytovať svoje dobrovoľnícke služby a tieto služby by mali byť na najvyššej profesionálnej úrovni a um, myslím si, že stanovenie vekovej hranice a to tak nízko, neviem, či e, bude veľmi efektívne. Neviem, či je efektívne zameriavať sa iba na konkrétnu vekovú skupinu. mali by sme tu mať možnosť vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, otváranie šanci e, dobrovoľnej služby alebo akých si uplatňova- si uplatňovanie praktické skúsenosti. Keď chceme poskytovať humanitárnu pomoc, tak to by malo byť odôvodnením pre vekovú, istú vekovú hranicu a vo väčšine krajín sa vychádza z toho, že mladí ľudia sú vhodní na takúto prácu do 35 rokov, nie do 30, ale do 35 rokov. E, neberú sa do úvahy skôr taký 18-19 ročný, ale skôr 25-30 ročný. Ja by som navrhol zvýšiť tú vekovú hranicu na 35 rokov. Ďalší prvok. Zvýšenie efektívnosti, podpora a popularizácia práce pre verejnosť. Nejde iba o peniaze. Ide aj o účinnosť, pretože doteraz to bolo tak, teda v tej um, verzii, ktorá bola platná do roku 2020, že tu boli stanovené presné e, záujmy, boli tu však aj také myšlienky, že v tomto zbore by malo byť 100 tisíc dobrovoľníkov. A že by to malo byť zamerané aj na pol milióna ľudí. Treba sa naozaj veľmi e, podrobne pozrieť na to, aké e, sú tu bezpečnostné otázky, keď ide o veľmi mladých, neskúsených dobrovoľníkov, ktorí budú alebo by mohli byť vystavení nebezpečenstvám. Ďalším bodom je optimalizácia efektívnosti týchto aktivít. To je tiež prvok, ktorému by som sa chcel venovať v rámci úprav. Myslím teraz na zlepšenie spolupráce s jednotlivými inštitúciami v členských štátoch, ktoré sa venovali a ešte venujú tým istým otázkam. Najväčším problémom je rozpočet a jeho štruktúra, ale to je otázka, o ktorej môžeme hovoriť v ďalšej etape, takže Zatiaľ toľko. A predpokladám niekoľko pozmeňujúcich e, návrhov, ale inak je to v podstate dobrý návrh. Ďakujem Erike Guerrero. Áno, ďakujem. Súhlasím e, s tým hodnotením návrhu, ktoré e, sme si práve vypočuli. Myslím si, že tu prebehla dobrá diskusia na predchádzajúcom zasadnutí a vo všeobecnosti si myslím, že eh, moja politická skupina eh, v podstate eh, súhlasí s tým, čo zdôraznila spravodajkyňa. Treba zdôrazniť humanitárne aktivity, keď hovoríme o Európskom zbore Solidarity a o humanitárnom zbore. Sú tu humanitárni aktéry a musia sa venovať e, rôznym aspektom, pričom musia byť dodržané princípy nezasahovania a neutrality. Niektoré aspekty sú také, ktoré som tiež spomenul na prechádzajúcom zasadnutí. Potom pokiaľ ide o rozpočet, myslím si, že e, toto je úsilie, ktoré neviem, či stojí za to, aby sme ho vyčíslili, keď hovoríme o našom stanovisko a správe a vzhľadom na to, že e, ekonomické otázky musia prejsť aj cez iné výbory a cez e, naše plenárne zasadnutie, tak e, v podstate je to skôr taká túžba vyčísliť presne, koľko by táto pomoc a tento zbor stál. Myslím si, že by sme tu mali mať jeden odsek, ktorom povieme, čo by sme chceli dosiahnuť. Európsky zbor Solidarity si vyžiada e, podporu rozpočtu, ktorá nebude môcť byť až taká veľká ako e, podpora, ktorú sme videli v predchádzajúcom e, zbore Solidarity. Pokiaľ ide o vekovú hranicu, to je niečo, čo sa ustavične preberá. A mám pocit, že na jednej strane máme cieľ, ktorým je mobilizácia mládeže a upozorňovanie mládeže na európske hodnoty, vrátanie spolupráce alebo pomoci, keď dojde ku humanitárnym katastrofám, čo znamená, že sa musíme obrátiť pre všetkým mladých dobrovoľníkov, ale zároveň si uvedomujeme, že niektoré aktivity pri reakciách na krízy si vyžadujú isté skúsenosti alebo zaškolenie a zrelosť a to často nenájdete u veľmi mladých ľudí. A z toho dôvodu by som podporil predbežné riešenie, ktoré by bolo zvýšiť vekovú hranicu. Súhlasím, že tá hranica 30 rokov je nízka, Nepoviem vám, koľko rokov mám ja, lebo to už by bolo príliš veľa, ale povedzme, že 30 rokov je príliš málo. Mohli by sme to zvýšiť na 35 a mohli by sme e, povedať, že za istých okolností sa vyžadujú e, isté charakteristiky, isté skúsenosti. Mohli by sme e, vynimočne stanoviť vekovú hranicu pre ľudí s istým istým vzdelaním, s istým profilom, ktorý vyhovuje tomu, čo je potrebné. Myslím si, že moja skupina by chcela navrhnúť e, isté pozmeňujúce návrhy e, k tomuto návrhu e, v tom duchu, ako som teraz spomenul. Moja skupina rozhodne chce posilniť rodovú otázku a takisto by sme chceli mať odkaz aj na zraniteľné skupiny, ako sú osoby s postihnutím alebo iné skupiny obyvateľstva. E, teda nechceli by sme sa venovať iba tej e, rodovej otázke. E, pokiaľ ide o konkrétnu dobrovoľnú alebo humanitárnu pomoc, tak zvyčajná odpoveď, ktorú dávame v týchto prípadoch, je, že tam v podstate vydáme veľmi veľa žien dobrovoľníčok a keď prechádzame od rozvinutých menej rozvinutým krajinám, tak e, ten podiel je tam vyšší a na záver si myslím, že v stanovisku by sme eh, mohli spomenúť eh, dobrovoľníkov, ktorí už sa zúčastnili takýchto dobro, eh, dobrovoľníckých aktivít minulosti a ktorých by sme mohli povolať na nové misie vzhľadom na skúsenosti, ktoré získali v minulosti. Je to pomerne citlivá otázka, pretože tu nehovoríme o tom, že by sa dobrovoľnícká pomoc mala stať e, profesionálnou pomocou. ani nechceme povedať, že ľudia, ktorí sa už zúčastnili dobrovoľníckej e, pomoci, by sa e, mali stať akýmisi zamestnancami jednotiek alebo zboru dobrovoľníkov, ale mohli by sme mať zoznam ľudí, ktorí už majú skúsenosti, nech už je to v akékoľvek oblasti, a týchto ľudí by mimovládky mohli zavolať, keď budú hľadať pomoc. Dobre, ja už nemám nikoho iného v zozname, ale sama mám niekoľko otázok pre komisiu. Um... Celá táto problematika týkajúca sa e, veku, my tu porovnávame dva rôzne programy, to ste už vyzdvihli. Na jednej strane ide o dobrovoľníkov, mladých ľudí, a tu sme už aj naposledy povedali, že teda je tá predstava že sú to dobrovoľníci EÚ v humanitárnej oblasti. Je to e, aj mnoho starších ľudí, ktorí chcú takúto prácu robiť na konci i kariéry. To je potom iný typ práce. Na Indike to povedal už e, naposledy. Mladí ľudia idú do rozvojových krajín, kde by sme mohli robiť nábor mladých miestnych ľudí na tieto úlohy. Viem, čo hovorí Enrique, keď hovorí e, tom, že mladí v našich komunitách chcú pomáhať rozvojovým krajinám a možno ak 18, 19, 20 rokov, mali by to byť skôr výmené pobyty, kde by sa stretávali s mladými v eh, tých krajinách, aby robili spoločné projekty. Prečo by sme vysielali odtiaľto mladých ľudí, aby stavali eh, školy v Afrike, kde množstvo mladých ľudí môže tak činiť tam na mieste. Tu sú teda tieto rôzne spájanie teda, teda tých dvoch rôznych vecí. Mali by sme sa zamýšľať nad posolstvom, ktoré vysielame. Vychádzam z toho, že sú to občania EÚ, ktorých vysielame, nie sú to lokálni mladí ľudia. Dnes sa mi zdá dosť zvláštne. A ďalšia vec potom znie, koľko finančnej podpory dávame týmto dobrovoľníkom. Jedna z otázok, napríklad uh, uh, UNICEF, uh, E, ma im upozornil na to, e, že sa im neplačí robiť proste stáže neplatené a rôzne programy, ktoré dávajú privilégia ľuďom, ktorí už majú peniaze a styky. De- deti, mladí ľudia, ktorí tam pracujú, zaoberajú sa, tel- telefonujú v nich, ale to sú tí ľudia e, v týchto programoch, obraciame sa na konkrétne školy, konkrétnych mladých ľudí, máme socioekonomické údaje, kto sú títo mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú, kto sú tí dobrovoľníci, a ako zabezpečujeme. Mne sa ne, nepáči, že by to mali byť proste uh, um, mohli by sme si vyjasniť, kto vlastne je zasiahnutý týmito projektami Teraz dám slovo komisii, a menovite komu? Pán e, Frans z oblasti vzdelávania a kultúry. Viem, že samozrejme aj ECO a DEVCO ako e, generálne riaditeľstva sú zastúpené. Najprv pán Frans. Dobré popoludne. Ja som e, z generálne riaditeľstva pre kultúru a vzdelávanie zodpovedný som za program e, Európskeho zboru Solidarity, nový právny základ a e, vrátim sa k bodom, ktoré ste e, spomenuli. Ďakujem vám za vaše podnety. Určite som si ich dobre zapísal. Chcem len zdôrazniť, že humanitárne princípy sa, sú plne zakomponované do nariadenia Určite ich nechceme odtiaľ odstrániť. Ďalej potom, pokiaľ ide najčastejšie v navrhovanú zmenu alebo otázku na vyjasnenie, pokiaľ ide o ten vekový limit 30 rokov, prečo sme dali takýto limit 30 rokov? K tomu nás viedli tri úvahy. Poprvé, pripomeniem vám, že právny základ v rámci zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý používame, je článok 214 eh, lomeno 5, kde ide o prínose mladých Európánoch, Európanov do, eh, k humanitárnej pomoci a operácii k humanitárnej pomoci. Je to eh, spolupráca, nie rozvoj. Prečo 30? No už tak mohol by som snáď, ak máte záujem, E, vás odkázať na pracovný dokument komisie z roku 2018 o situácii mladých v Európskej únii. Je tu jasný dôkaz o tom, že populácia mladých Európánov prestala klesať e, vo veku 29-30 rokov. Po tomto veku veľká väčšina mladých ľudí sú už v zamestnaneckých vzťahoch. Po druhé, čo podľa mňa je dôležité vyzdvihnúť, keď ste e, si naštudovali e, predbežné hodnotenie dobrovoľníckého programu mladých z roku 2017, je tu jasný dôkaz toho, že e, niektoré tie miesta pre tých starších na tento vek takéto takéto vypísané súťaže ne, ne, neviedli k veľkému ohlasu príslušných e, kvalifikovaných e, záujemcov. Dve tretiny tých vyslaných dobrovoľníkov momentálne sú pod týmto limitom 30 rokov. A ja si myslím, že najdôležitejšia vec v tomto kontexte je tá, položiť si otázku, aký je cieľ tohto programu. Európsky e, zbor Solidarity, tak ako je teraz e, navrhnutý, sa nezameriava na akcie humanitárnej pomoci, ale na podporu príspevok mladých ľudí k týmto operáciám. Takže hlavné zameranie je e, na osobný rozvoj a štúdium týchto ľudí. My nechceme vytvoriť skupinu profesionálov, a nahrádzať do určitej miery pre, pracovné miesta, pretože e, budú vysielaní bez e, odplatne na humanitárne zákroky. A takisto by som rád vyzdvihol, už to tu zaznelo, e, tá otázka, koho oslavujeme týmito dobrovoľníckými programami. Otázka je to dôležitá a na, pracujeme na nej dosť intenzívne. Máme skúsenosti 20, viac než 20 rokov dobrovoľníckej európskej služby a momentálne jeden z troch dobrovoľníkov e, sú, sú mladí ľudia, ktorí štandardne nebývajú tou hlavnou cieľovou skupinou. Oni sú skôr na tých študentských výmenách, E, na dôležitejších univerzitách. Sú to skôr ľudia, ktorí nemajú dostatočné e, e, kvalifikácie a zúčastňujú sa tých programov. A iste, že na tom chceme popracovať, na tomto aspekte. A ak chceme na ňom pracovať, potrebujeme tri dôležité kroky. Stratégiu, tu máme, tá funguje v trejšom implementačnom období, Má, musíme mať dôle, hodné formáty, Mladí ľudia veľmi e, radi chodia v skupinách, než by chodili ako jednotlivci a potrebujete aj finančnú podporu. Zjevne práca s mladými ľuďmi zo znevýhodeného prostredia stojí organizácie viac prostriedkov, než e, vysielanie dobrovoľníkov s e, skúsenosťami alebo so s univerzitným pozadím. Som preto presvedčený, že náš návrh, ktorý komisia predložila, e, zohľadňuje ten aspekt e, zámeru na mladých ľudí, e, inkluzívnych podielov proporcionality a veľmi jednoduchého nariadenia. Taktiež by som rád spomenul, ktorú vy, pani predsednička, ste položili ako otázku. Týka sa tej tých aktivít e, vytvárania kapacít, teda aktivity, kde i miestne organizácie sú zahrnuté. Sú v tom návrhu takýto typ aktivít e, i naďalej budú fungovať. Máte však pravdu, že keďže sa zameriavame na mladých Európanov, tento doplnok, tieto e, kapacitné akcie sú doplnkové k hlavnému zameraniu zboru. Uh, let me talk about the financial support which we give. Ešte tá finančná podpora. Povedali ste, že by sme nemali eh, mať eh, eh, pracovné miesta bez odmeny, neplatené. Je dôležité povedať, čo vlastne dobrovoľníctvo v tomto kontexte pre mladých znamená. Je to niečo, čo mladí robia očividne zadarmo, ale nemalo by to za, nahradiť hlavné aktivity, ktoré aktiv, organizácie robia ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie DEI či onej organizácie. Veľmi opatrne toto e, robíme i v vnútroeurópskych aktivitách, aby sme zabezpečili, že dobrovoľníci nebudú nahľadať pracovné miesta, nebudú určitá substitúcia. Chceme s kolegmi z e, riaditeľstva ECHO e, rozvinúť podobné aspekty, e, i v humanitárnej oblasti. Keď hovoríme o budúcnosti a budúcej implementácii, sú tu špecifika týkajúce sa humanitárnej prispievajúc k humanitárnej pomoci a preto musia byť, za, mer, musia byť na to určené tréningy, certifikácie, pretože bezpečnosť mladých ľudí, hoc aj e, nejdú do oblasti s ozbrojenými konfliktami je našou prioritou. Dúfam, že som dokázal zodpovedať väčšinu vašich otázok. Ak v budúcnosti potrebujete čo to vyjasniť, sme k vám k dispozícii. Ďakujem. Ďakujeme za to, že vo vašej stratégii sa obraciate e, e, na mnohých, e, pokiaľ ide o otázky odmeňovania, kto platí mladých ľudí, keď sa zaškolujú, keď idú na e, humanitárne ciele do zahraničia. Dôležité je mať tu mechanizmy. Hovorili ste o ochrane mladých dobrovoľníkov. Bohužiaľ sme počuli e, o príbehoch v oblasti pomoci, kde e, sme museli vlastne tých, ktorým sa pomáhalo, museli ich ochrániť pred tými dobrovoľníkmi ochranu e, detí, musíme zabezpečovať, ľudia musia podliehať nejakému screeningu pre tých, ktorí... Ako to všetko vlastne funguje? Spoliehame sa len na to, že tie samotné organizácie tak učinia. Pri zavedení tohto zboru Solidarity sme zaviedli novinku, predtým sme vlastne sme sa spoliehali na e, organizácie samotné, ktoré boli akreditované alebo mali rôzne e, značky, označenie kvality, e, kde sa preverovalo teda, že dobrovoľníci majú tie správne motivácie i zručnosti a kompetencie, aby mohli obstáť v určitých situáciách a pracovať s určitými cieľovými skupinami. Dnes poskytujeme ďalšiu podporu, pretože záujemcovia mladí a e, dobrovoľníci sa musia e, zaregistrovať predtým, než e, sú vysielaní, musia svoj záujem deklarovať, takže sa na portále Zboru Solidarity zapíšu. Tu sú rôzne online, online školenia a to vlastne od tej chvíle umožňuje sledovať tie kariérne dráhy týchto jednotlivcov, aby boli pripravení na určité typy úloh. Zjavne podobné problémy máme, e, keď máme e, projekty zamerané na, e, na deti, napríklad i vo, vo vnútri EÚ množstvo podpory poskytujú organizácie implementujúce štruktúry toho programu. Just say to Donatella that, you know, for me, I'm a school governor, I'm a, of a school trust in my city. And I... Ja uh, som práve hovorila, že uh, keď plač, uh, patríme do správnej rady, školskej právnej rady v mojom meste a prebiehajú v, našich, v našom prípade bezpečnostné previerky, aby sme nechránili len tých, čo vysielame, ale aj tých, ku ktorým ich vysielame ešte máte. E, Eleni, chceš niečo sa spýtať, ešte kým uzavrieme tento bod? Bohužiaľ, rečnička nepoužíva mikrofón. Ďakujem. Ďakujem Kristianovi za pomoc pri e, príprave tohto textu. Na neho, jeho som ešte v slovách ďaký vynechala. E, e, ešte by som chcela povedať nasledovné. E, súhlasím s väčšinou toho, čo nám oznámil predstaviteľ komisie, či pán Guerrero, či ďalší. Musíme sa tu vytvá- snažiť vytvárať tú určitú, určitý, tú štruktúru, určitého ducha tejto dobrovoľnej práci, ale nechceme jednoducho mať armádu platených dobrovoľníkov. Tí, ktorí sú tu činní v dobrovoľnej práce, musia mať e, svoju kariéru, svoju prácu a keď majú i, e, vyraziť do sveta, tak jednoducho musia mať možnosť opustiť svoju prácu a dobrovoľne ponúkať e, svoje služby. Takto nejak to chápem, že by to mohlo fungovať. Čiže keď niekto opustí prácu, musí byť, e, musia sa pokryť určité náklady, výdavky. Preto určité prostriedky sú potrebné na to, aby ten zbor fungoval a tieto prostriedky eh, by sa nemali použiť pre obrovský administratívny byrokratický aparát a v teréne málo prostriedkov. Naopak množstvo prostriedok musí ísť do terénu a do administrácie len minimum. To samozrejme je, veľ, je, je veľkou pravdou, že čo povedala komisia, že čím e, niekto viac študoval, tým s menšou pravdepodobnosťou pôjde do dobrovoľníckej činnosti, ale ja osobne zo skúseností môžem povedať, že som sa zúčastnila na aspoň 50 misiách do e, vojnových oblastí. Tam neboli dobrovoľníci, ktorí by prišli dvakrát. Raz sa zúčastní, ale druhýkrát už taký dobrovoľník nepríde, ak ide napríklad, napríklad o vojnové oblasti ak, ak budeme mať 100 tisíc dobrovoľníkov teraz, celú takúto armádu, tak si nemyslím, eh, že to eh, je dobré do roku 2020. V každom prípade vám ďakujem a uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Thank you. Deadline for amendment. Ďakujem veľmi pekne. Um... Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 3. december do 18. Teraz budeme hovoriť, vážení kolegovia, na poslednom bode. Máme tu hodinu otázok, máme tu eh, dve otázky pre komisie. Jedna otázka je odo mňa ako eh, od predsedničky výboru eh, DV. Eh, moja otázka eh, figuruje v dokumente, nebudem ju celú čítať, ale týka sa eh, reintegračných činností v Afganistane v spolupráci s EÚ. Ide o spoločnú cestu vpred v otázke migrácie medzi Afganistanom a EÚ a v prílohe sa hovorí o integračnom balíku pre teda udržateľné Eh, eh, integráciu týchto občanov po návrate. Hovorí sa tu o tomto programe, koľko prostriedkov sa minulo, eh, ako s nimi bolo naložené a podobne. Či teda hm, bola vyriešená aj otázka navrátilcov zo susediacich krajín, utečencov z Afganistanu, a e, podobne. Čiže to je prvá otázka. Neviem, koho tu máme ako zástupcu komisie. Jean Rivil nám bude odpovedať na túto otázku. Vidím, videla som, že ste prišli, ale nebola som si istá, takže nech sa páči, Jean, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Je to trochu prekvapujúce, že som sa presunul v rámci štruktúr a teraz sa zodpovedám za Áziu, nie za Afganistan, ale pokúsim sa zodpovedať na tieto otázky. Takže pripomenuli ste um, túto otázku uh, niekoľkými slovami, čiže nebudeme opakovať, prejdem uh, priamo k odpovedi, e, ktorá je pomerne e, podrobná. Pani predsednička e, hovorí, že by sme mohli mať túto otázku písomne, ak súhlasíte. Áno, samozrejme, odpoveď poskytnem vám odpoveď najmä tie čísla, pretože ťažko si zaznamenať všetky tie čísla a pochopiť tú matematiku. Takže celková suma, ktorú komisia vyčlenila na reintegráciu um, týchto činností. V Afganistane ide o 194 uh, miliónov eur, 194 uh, v rámci uh, DCI celkovo financovanie z tejto sumy, 131 miliónov plus niekoľko sto tisíc bolo uplatnených do dnešného dňa, čiže to je jedna vec. No a zvyšná suma sa použije v prvej polovici 2019, čiže takto na tom sme z hľadiska implementácie celková vyplatená suma 57 eh, miliónov eur. Takže eh, pomer týchto financií medzi troma zložkami, ktoré sa spomínajú v spoločnej ceste vpred, eh, a na ktorú sa odkazuje aj v otázke, je takáto. Čiže poprvé stimulačný balík 31, 39 miliónov, eh, IMO eh, rozvojová pomoc v rámci projektov Rada 18 miliónov a tretí program e, na prevenciu neregulárnej migrácie e, podporou zamestnanosti 21 miliónov. Čiže tieto tri prvky boli jasne identifikované v rámci spoločnej cesty pred a e, tiež sme použili približne 53 miliónov, ktoré boli teda poskytnuté najmä na ochranu a sociálne služby ako aj eh, teda eh, pomoc pre navrátilcov a hostujúce komunity v Afganistane. Všetky tieto akcie v rámci podpory komisie boli teda eh, v rámci postupu, ktorý sa opieral o potreby a išlo o pomoc nezávislo od krajiny, z ktorej sa navratilci vrácali. Pokiaľ ide o navratilcov do, z členských štátov, zohľadňuje sa aj pomoc poskytnutá zo strany členských štátov. Vzhľadom na veľký počet navrátilcov z Iránu a Pakistánu za, posledný, za posledné roky, ehm, tie, tam je tá potreba ehm, väčšinou ehm, vyššia, tak príjemcovia zahrňajú príjemcovia týchto programov zahrňajú aj presídlené hm, osoby a navrátilcov a ide približne o 96 navrátilcov v menšej miere tam máme navratilcov z um, členských štátov, ktoré predstavujú 4 a celkový e, počet um, príjemcov v oktobri 2016, tedy keď sa podpísala táto spoločná cesta e, vpred, je približne 21 tisíc osôb, teda hovoríme tu o navrátilcoch. Pokiaľ ide o činnosti, ktoré boli financované v rámci týchto závazkov, je podpora živobytia a príležitosti na zamestnanie, e, technická, technické vzdelávanie, odborná príprava, technická pomoc a budovanie kapacít pre všetky vládne e, orgány sírom zlepšiť e, politický rámec a jeho implementáciu. Celkovo sa to približuje 500 tisíc e, osobám, čiže pol milióna osôb, ako sa očakáva, e, bude môcť e, komplexne príjmať túto reintegračnú pomoc. UNHCR, Svetová banka, UNICEF, UNHABITAC, UNESCO, IOM, ITC, DRC a teda iné mimovládne organizácie prispievali na tento program. Komisia podporuje rôzne činnosti v, v oblasti bezpečnosti. Išlo o pomoc, ktorá bola určená e, osobám v núdzi. No a zdá sa, že komunika- e, komunitná pomoc predstavuje e, významný prvok pri znižovaní zmierňovaní hrozby a rizik. Čiže toto je stručná odpoveď. Samozrejme, máme tu rôzne podrobnosti o jednotlivých projektoch a podrobnosti o, o číslach, e, ktoré vám tu teraz nebudem uvádzať, pretože to príliš zložité, ale v tejto chvíli, pani predsednička, veľmi rád odovzdám tento text, ktorý som vám práve prečítal. Tam si nájdete podrobné čísla a môžete sa nimi podrobne zaoberať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Môžem sa spýtať ešte k tým číslam jednu otázku. Eh, možno eh, by bolo lepšie, ak si to, ak si to prečítate. Hovorili ste 21 eh, tisíc osob doposiaľ dostalo pomoc. Áno, teda navrátilcov 4% z týchto osôb pochádza z členských, teraz prichádzalo z členských štátov, čiže 96% z susediacich krajín ako Pakistan, Irán. Správne som to pochopila. No a týchto 5, 500 tisíc to e, číslo bol k tomu. 21 e, tisíc je e, ľudia z Afganistanu, z Pakistanu a vnútorne presídlené osoby v Pakistáne, pretože ľudia sa tam presínali. 5 500 tisíc osôb predstavuje celkový počet osôb, ktorý, e, ktoré čerpali e, túto pomoc, nielen navratilci, ale celkovo e, hostiteľské komunity, ktorí využívali rôzne druhy pomoci ako pridelovanie pôdy, vzdelávanie, odborné vzdelávanie a podobne. Čiže to, toto číslo týchto príjemcov pomoci predstavovalo 500 tisíc. Ehm, máme tu ešte možno nejaké otázky? Zdá sa, že nie. Ďakujem vám veľmi pekne. Chantal, Chantal Majnis eh, je prítomná. Takže eh, to je až tá nasledujúca otázka eh, Donatova mi on na ňu ukazuje. Čiže ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď. Mali sme odpoveď od DEVKO. Ak by sme dostali kópiu vašho dokumentu, bolo by to veľmi užitočné, pretože sa tým budeme zaoberať. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz tu máme druhú otázku, tá sa týka lesov. A mm, teda ide o otázku od Heidi Hautala, ktorá v zásade sa pýta e, komisie, ako pokračovala v otázke parlamentného uznesenia z tohto roku kde teda sa pýtame komisie, akým spôsobom komisia ďalej pokračuje, pokiaľ ide o akčný plán v oblasti e, lesného hospodárstva. Heidi, chceš to doplniť? Ďakujem veľmi pekne za vynikajúci úvod, hovorí um, na pani Hautala, čiže v e, septembri e, tohto roku e, parlament prijal uznesenie o správnom nakladaní s prírodnými zdrojmi, najmä v oblasti Ehm, lesného hospodárstva. Okamžite bolo, boli začaté konzultácie a posúdenie vplyvu. E, konzultácie zahrnali najmä miestne komunity a ženy a teda súvisí to s akčným plánom v oblasti e, odlesňovania a lesného hospodárstva, kde sú aj rôzne opatrenia, vrátanie monitorovacieho e, mechanizmu. Čiže žiadne eh, činnosti eh, by nemali spôsobovať odlesňovanie a narúšanie eh, lesov a týka sa to aj technickej pomoci, pokiaľ ide o obnovu a zachovávania lesov, ak aj kritických ekosystémov, ako aj zlepšovanie živobytia komunít, ktoré závisia od lesov. Čiže pýtam sa, ako komisia mm, plánovala pokračovať, pokiaľ ide o túto žiadosť.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 Eh, Chantal Marie Nissen jednoznačne odpovedať nebude, takže prosím, kto to bude. Nemám vaše meno. Prepač. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja nie som Chantal Marie Nissen, to máte pravda, pravdu. Som eh, Patrice Musi, ale pracujem na rovnakom útvore ako Chantal. Najmä teda sa venujem odvetviu lesného hospodárstva. Chcem povedať, že eh, komisia víta septembrové uznesenie parlamentu z roku 2018, pokiaľ ide o správne Ehm, nakladanie a riadenie zdrojov v kontexte lesného hospodárstva. Pokiaľ ide o otázku odlesňovania, komisia e, rovnako ako Európsky parlament tiež e, sa domnieva, je toho názoru, že ide o komplexnú otázku, ktorá vyžaduje integrovaný a, teda ehm, medzirezortný prístup. Pokiaľ ide o zhoršovanie stavu lesov a odlesňovanie, to je naďalej významnou súčasťou úsilia komisie komisie, pokiaľ ide o e, programu e, komisie do roku 2030 v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj e, cieľov SDG, ako aj teda pokiaľ ide o implementáciu Parískej dohody o zmene klímy. Pokiaľ ide o nadväzné opatrenia v nadväznosti na štúdiu z roku 2013 v súvislosti so, so potrebou eh, lesov v EÚ a v tretich krajinách a teda aj eh, v kontekste eh, nedávnej štúdie a akčno, mm, v nadväznosti na akčný plán, ktorý bol zverejnený a vypracovaný v roku 2018. Komisia plánuje vypracovať oznámenie s cieľom zintenzívniť úsilie EÚ, pokiaľ ide o ochranu lesov, odlesňovanie a narušenie stavu lesov. Čiže Ehm, cieľom je lepšie eh, poukazovať ehm, ehm, na opatrenia, ktoré už v rámci EÚ boli prijaté, zabezpečiť lepšiu konzistentnosť medzi aktuálnymi eh, politikami a nástrojmi a lepšie eh, zabezpečiť implementáciu a mainstreaming týchto lesného hospodárstva do jednotlivých politik. Komisia realizovala konzultáciu s, so zainteresovanými stranami, s tretimi krajinami, pokiaľ ide o opatrenia, akcie, ktoré by mali byť zahrnuté do um, Európskeho politického rámca v oblasti odlesňovania. Napríklad DEFCO a Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie v roku 2017 organizovali konferenciu o nezákonnom klčovaní lesov a odlesňovaní. E, išlo o konferenciu, ktorá sa konala v Bruseli. No a čo skoro odštartujeme verejné konzultácie na internete, cez internet teda s cieľom získať názory a pohľady na vec od verejnosti vo vzťahu k tejto téme. No a to bude všetko. Ďakujem veľmi pekne. Heidi Hautula chce niečo doplniť. Len aby som nadviazala, teraz e, ma veľmi teší, keď počujem, že tieto konzultácie sa čoskoro začnú No a dúfam, že tu uvidíme určité výsledky e, tejto práce už v priebehu aktuálneho e, funkčného obdobia. Čiže ako plánujete pokračovať? Plánujete ešte niečo e, do konca tohto funkčného obdobia, prosím? Ďakujem. Dúfame, dúfame, že sa to podarí. No a um, len na spresnenie ešte stále čakáme na zelenú, tak povediac, od generálneho sekretariátu, aby sme následne mohli začať pracovať. No a už na tom pracujeme, ale existujú určité pravidlá a, a postupy musíme najprv odštartovať strategický plán, tzv. cestovnú mapu v, v, kontexte tohto oznámenia. To bude trvať približne 4 eh, týždne a po 4 týždňoch hm, môžeme, až po 4 týždňoch môžeme začať tieto verejné konzultácie. Eh, cieľ, ktorý sme si na úrovni komisie stanovili, je do apríla 2019 eh, vypracovať toto oznámenie a zverejniť ho, ale samozrejme bude to závisieť aj od toho, kedy dostaneme spomínanú zelenú. Myslím, že to bude všetko. Heidi, stačí vám to? len jedna nadvezujúca otázka, veľmi stručne. Je to veľmi zaujímavé, pretože je tu aj požiadavka od niektorých členských štátov eh, v kontekste amsterdamského vyhlásenia o amsterdamskom partnerstve. No a eh, pýtam sa, či ste sa zaobrali otázkou povinného dodávateľského reťazca a teda um, riadnej riadnej obozrodnosti e, v rámci e, tohto reťazca. Prosím, predsednička, veľmi jasná otázka, prosím áno alebo nie, pretože budeme musieť končiť. Odpoveď. Ehm, práve sme teda v úvodnom štádiu a nevieme ešte celkom presne, čo e, zapracujeme do tohto oznámenia, ale určite sa spoliehame a opierame o to, čo máme v štúdii uskutočniteľnosti. Ďakujem veľmi pekne. Len chcem eh, Heidi pripomenúť, že zajtra eh, zajtra oznámim eh, teda podujatie, ktoré Zajtra k tomu e, pošlem informácie, ide o výstavu venovanú odlesňovaniu a podobne a budú tam aj zástupcovia e, DigiDevko, ktorí budú hovoriť o ľudských právach v kontexte ochrany životného prostredia. E, Mm, Heidi, chcete, chcete, aby som eh, niečo mm, propagovala v tomto kontexte zajtra? Pretože ako si e, spomínate, mali sme veľmi inšpirujúce podujatie venované udržateľnosti a transparentnosti eh, odoravateľského reťazca kávy a kaká v júli. No a zajtra ráno vy a ja 9.30 sme, ho, sme teda hostiteľkami takéhoto takéhoto podujatia, ktoré je venované detskej práci um, a teda ochrane životného prostredia v kontexte kaká. No a e, máme tu určité otázky od jednotlivých spoločností, ktorí sa e, cítia na pospas e, akýmkoľvek dobrovoľným činnostiam a chcú teraz už niečo záväzné. Chcem ešte pripomenúť kolegom, že zajtra 9.30 máme zasadnutie eh, pre mimovládky eh, od 3. Eh, máme spoločné zasadnutie s výborom Agri a budeme hovoriť o, o globálnom samite, o podvýžive a súvisiacich otázkach, čiže chcela som len pripomenúť tieto podujatia kolegom. Už teda žiadaný program tu nie je uvedený. Všade je tu napísané možno, možno, e, tak e, možno 10. decembra, možno 13. decembra. Stále tu mám iba slovičko možno. A to je teraz isté? Takže jedno je určite 10. E, decembra od 7.30 e, do 10.30 prezentácia Sakro, to je e, Zacharovej ceny stretnutie s AFETom. Takže ďakujem veľmi pekne. Stretnutie koordinátorov sa začne niekoľko minút tak máme teda prestávku niekoľko minút a potom začne to stretnutie koordinátorov. Ďakujem.